byť pravdivé informácie. Budeme sa zamýšľať aj nad úrovňou hrozby, intenzitou útokov. Preto som e, spomínala, že budeme spolupracovať s NATO. Budeme skúmať intenzitu manipulácie a e, budeme skúmať zámery, úmysly. E, naša reakcia musí byť koordinovaná, dobre zacielená. Dámy a páni, myslím si, že všetci si uvedomujeme, že digitálna transformácia a revolúcia, internet a sociálne médiá sú fantastické, zlepšujú život, ale zároveň musíme vnímať aj rizika. Keď vidím, čo sa môže stať, eh, napríklad tu s tejto plenárnej sály. Môžeme zachraňovať životy, e, spustiť humanitárnu pomoc, ale môžete zorganizovať e, genocídu alebo humanitárnu krízu. Pozrime sa na Rohingov. A takisto vidíme, že e, sa dá takto, takýmto, takýmito informáciami odštartovať aj revolúcia, napríklad Majdan na Ukrajine začal na sociálnych médiách. Nie je to čierno-biele. Ehm, musíme vnímať rizika, musíme podporovať dobré veci. Keď ste hovorili o rozpočte, že je príliš nízky, poviem, že my už sme e, rozpočet Stratkomu zvyšili profesionálnych jednotiek, ktoré bojujú proti dezinformáciám. Musíme zlepšiť analytickú prácu, podporiť výskum a Musíme zlepšiť detekovanie a vzdelávanie. Ale to sa nedá všetko zaplatiť peniazmi. My sme začali spoluprácu medzi inštitúciami EÚ, členskými štátmi, platformami a občianskou spoločnosťou a výskumníkmi. A to je cenné, ako ste povedali. Musíme vyvíjať lepšie technológie na detekciu a analyzovanie informácií, ktoré môžu potenciálne škodiť spoločnosti. Musíme lepšie chrániť voľby. Musíme presadzovať nariadenie GDPR. Musí sa používať aj na predvolebné kampane, aby už nedochádzalo k prípadom Cambridge Analytica. Politické kampane musia byť transparentnejšie. Našou povinnosťou je zaručiť, že v členských štátoch EÚ nebude dochádzať e, k takýmto prípadom, že posledné voľby budú posledné slobodné voľby. Musíme zaručiť aj v budúcnosti slobodné, férové voľby. Nemôžu vyťaziť politici, ktorí vedia lepšie klamať. Nemôžeme e, pripúšťať víťazstvo ľudí, ktorí vedia dobre používať špinavé peniaze. Mám ešte veľa komentárov, ale vidím, že už mi neostáva veľa času. Ďakujem teda za pozornosť a teším sa na spoluprácu. Ďakujem. Pani komisárka, teraz za radu nám odpovie pani Tupurajnen. Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, vážené poslankyne, ďakujem za túto príležitosť zúčastniť sa na rozprave. Je našou povinnosťou zo všetkých síl chrániť voľby naše demokracie pred e, zasahovaním zvonka zároveň rešpektovať základné práva, slobodu združovania sa a slobodu e, prejavu. Mnohí ste spomínali najmä e, ruský vplyv a my berieme na vedomie tieto výhrady a obavy. E, boj proti týmto negatívnym aktérom ruského zdroja. O tom sa hovorilo aj na rade tento rok, je to v záveroch rady budeme naďalej pracovať medzisektorovo, budeme sa navzájom učiť výmenou informácií. Urobil sa už pokrok, ale musíme na naďalej ostať bdelí. Tešíme sa na akčný plán o demokracii, ktorý predloží e, nová komisia. Tešíme sa na spoluprácu s novou podpredsedničkou, pani Jourovou. Tešíme sa na všetky iniciatívy. Ďakujeme. Ďakujem. Týmto končíme rozpravu a dostávame sa k ďalšiemu bodu vyhlásenie podpredsedníčky komisie a vysokej zástupkyne pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Téma je vývoj e, východ, e, východného susedstva najnovšie udalosti vo našom východnom susedstve. Víta medzi nami pani Mogherini. E, zdá sa, že je to posledný krát, čo e, prišla medzi nás do sály. Ja ako predsedajúci už nebudem e, mať možnosť sa s ňou rozprávať, takže sa jej chcem srdečne poďakovať za všetkú prácu, ktorú odviedla pri výkone funkcie Ďakujem veľmi pekne a e, odovzdávam vám slovo. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem za milé slova. Mám pocit, že sa lúčim tretí alebo štvrtý krát e, s plenárnou sálou, či už tu alebo v Bruseli, ale napriek tomu ešte raz som prišla na posledné zasadnutie počas môjho funkčného obdobia. a budem tu aj dnes večer a takisto aj na naliehavé otázky zajtra. Takže budem tu do poslednej chvíle. A týmto chcem e, prejaviť úctu e, práci parlamentu, najmä v oblasti zahraničnej politiky. Ďakujem takisto za to, že má možnosť v tejto rozprave e, vyhodnotiť 5 rokov východného partnerstva v roku 2014 si spomínam, že keď som sa ujala funkcie, to bola najdôležitejšia časť našej zahraničnej a bezpečnostnej agendy. A teraz hrdo môžem povedať, že Európska únia sa zblížila so všetkými šiestimi východnými partnermi a domnievam sa, že sme zlepšili situáciu každého tohto štátu prostredníctvom partnerstva, aj keď samozrejme ostávajú tu ešte výzvy Stručne prejdem tými pozitívnymi vecami a uvediem aj výzvy a nedostatky, ktoré ešte treba doriešiť. Pozitívny vývoj bol umožnený vďaka tomu, lebo e, sme sa vždy sústredili na najväčšie spoločné záujmy, ktoré máme, a to sú naši občania. či už žijú v EÚ alebo mimo EÚ. Implementujeme 20 cieľov v rámci východného partnerstva a e, najviac sa sústredíme na občanov, na to, e, na čom im e, záleží. Pracovné miesta, vzdelávanie, e, nezávislé média, stabilita, sociálna bezpečnosť a tak ďalej. Tento rok sme implementovali s Gruzinskom, Moldavskom a Ukrajinou asociačné dohody. Ich občania môžu do EÚ teraz cestovať bez víz, keď e, cestujú e, za účelom návštevy rodiny, cestovného ruchu alebo e, pracovná, ak je to pracovná cesta. Zároveň musíme ešte zlepšiť oblasti justičné spolupráce, boja proti korupcii a právneho štátu. E, oslavovali sme 20. výročie východného partnerstva tento rok a rozhodli sme sa spustiť konzultačný proces o budúcnosti tohto partnerstva. Získali sme 200 príspevkov od vlád, občianskej spoločnosti, akademického sveta, e, zástupcov podnikateľov e, a iných ďalších aktérov. A teraz môžem prenechať vám a mojim následovníkom tento obrovský kapitál rôznych myšlienok, nápadov, a cieľov, aj snov. Bude to veľká ambícia, ktorú predstavíme na ďalšom samite východného partnerstva. Každý z týchto šiestich štátov má inú situáciu a aj iné ašpirácie. Dovolte mi e, stručne ich uviezť. Ukrajina e, čelila obrovským výzvam bezprecedentným, pretože Rusko narušilo e, teritoriálnu súdržnosť Ruska a jeho suverenitu. Ukrajina dostala najväčší podporný balík v histórii EÚ. Investovali sme do Ukrajiny viac ako do akéhokoľvek iného štátu na svete. A žiaden iný partner e, neinvestoval v Ukrajine toľko ako my. A to prinieslo hmatateľné výsledky. Ukrajina dnes je silnejšia krajina ako v minulosti, odolnejšia. Nová vláda robí odvážne reformy a ukrajinskí občania očakávajú veľké zlepšenie v boji proti korupcii a takisto v oblasti právneho štátu. Pozitívne veci sa odohrali nedávno aj v oblasti bezpečnosti. 9. decembra sa bude konať summit v Normandii a to bude ďalšia dobrá príležitosť na pokrok Eh, či už ide o bezpečnosť, dobré pracovné miesta, eh, dobré inštitúcie, ktorým občania môžu veriť. Toto všetko budujeme v Ukrajine a podobne je to v Moldavsku, kde podporujeme štrukturálne reformy, boj proti korupcii, volebný rámec a takisto nezávislý justičný systém. Moldavsko má teraz novú vládu a naďalej samozrejme pretrváva potreba reforiem. Európska únia naďalej je ochotná podporovať tieto reformy všetkými možnými spôsobmi, ale naša podpora je podmienená, ako vždy. Budeme sa sústrediť najmä na e, boj proti korupcii, boj proti stretom záujmov a na podporu inštitúcií, aby boli schopné e, pracovať e, nepoliticky a autonómne. Rumúnsko. Tam, tam vláda chce vykonávať reformy, pardon, Arménsko. A mm, Arménsko považuje E, naozaj EÚ za vzor pre reformy a dáva to aj zmysel. My podporujeme e, tento reformný proces po tej politickej revolúcii z minulého roku aj v rámci prebiehajúcej justičnej reformy a dúfame, že toto partnerstvo v najbližších rokoch bude ešte bližšie. Azerbajdžan e, práca pokračuje, chceme finalizovať dohody, chceme ambicioznú dohodu, ktorá je v súlade s medzinárodnými normami, kde sú obsiahnuté ľudské práva, kde je diverzifikácia hospodárstva a tak ďalej. Naďalej sa budeme snažiť e, e, pomôcť, e, na pomôcť mierovému vyriešeniu konfliktu v národnom, národnom náhornom Karabachu a takisto budeme podporovať všetky mierové snahy. My sme vlastne v prvom rade mierový projekt, alebo vznikli sme ako mierový projekt, je to základ toho, čím sme a myslím, že musíme ďalej investovať a to veľmi výrazne do tejto oblasti. Konflikt e, aj na našom kontinente ešte stále existuje. E, pokiaľ ide o Južné Osecko v Gruzínsku, tam situácia sa v posledných mesiacoch e, dokonca zhoršila a práve preto posilňujeme našu prítomnosť Európskej monitorovacej misie, pretože naša podpora pre teritoriálnu integritu tejto krajiny je e, nie iba nejakým vyhlásením e, principiálnym, ale takisto je to aj naša každodenná práca v teréne. Gruzinsko je náš dobrý partner, náš dobrý spojenec v danom regióne a práve preto keď vidíme nejaké rizika, tak neodvraciame e, zrak a vidíme práve aj e, v prípade Gruzinska isté e, rizika negatívneho vývoja, pokiaľ ide o reformy. Bielorusko, posledná krajina, tam posledné voľby neboli využitou príležitosťou dosiahnuť lepšie výsledky než v minulosti. Vieme, že pokiaľ napríklad ľudské práva, máme nesúhlas alebo nesúhlas s Bieloruskom, ale aj v iných oblastiach. Ale myslím si, že naďalej treba byť angažovaný, treba sa snažiť naše partnerstvo skompletizovať. Ehm, môžeme fungovať v témach, ktoré sú zaujímavé pre jedných aj druhých, e, hospodárstvo, e, nukleárna bezpečnosť a tak ďalej, ale nakoniec aj pokiaľ ide o tému ľudských práv, ktorá je pre nás veľmi dôležitá ľudia na prvom mieste, to bol náš taký princíp za tieto roky. V prípade všetkých týchto partnerov samozrejme sú veľmi rozmanití, sú tam veľmi odlišné prístupy z toho vyplývajúce a um, vždy sa snažíme komunikovať rešpekt, e, teda v duchu rešpektu. A potom ten e, geopolitický aspekt, ja o tomto opakovane som hovorila aj s kolegami v týchto krajinách, aj viac na východ a vždy sa snažím vysvetľovať, že európske, európska politika susedstva nie je nikdy proti nikomu, práve naopak za. E, čiže je to za ľudí, za vylepšovanie demokratických noriem, za viac mieru v Európe, za lepšiu spoluprácu, za partnerstvo a nie proti. Proti nikomu. Na záver sa vám chceme e, poďakovať, e, že ste nás podporovali ako parlament v tejto práci a najmä E, pokiaľ ide o prepojenie s národnými parlamentmi, tam si spravili veľmi kvalitnú prácu, bolo tam veľa návštev, delegácií a tak ďalej. A je to vlastne jeden z dôležitých pilierov, ktorý tiež doplňa našu prácu Čiže tá spolupráca samozrejme je nielen medzi inštitúciami, ale aj spoločnosťami týchto partnerských krajín. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz sa Eh, hlásil slovo pán McAllister, predseda zahranično-politického výboru. Herr Präsident, sehr verehrte hohe Vertreterin und Vizepräsidentin, meine eh, Dámy a páni, vysoká zástupkyňa, pán predsedajúci, práve sme to počuli od vysokej zástupkyne. Východné partnerstvo je veľmi dôležitý nástroj na to, aby sme napomohli transformácii štátov, ktoré kedysi boli autoritárnymi socialistickými systémami, aby sa premenili na trhové demokratické hospodárstva. Podľa mňa by sme mali e, plniť priebežne tri ciele v tomto procese. Poprvé, EÚ e, by mala podporovať politickú a hospodárskú integráciu týchto štátov a to by mal byť strategický cieľ ďalšieho desaťročia. A to platí najmä pre Ukrajinu, Moldavsko a Gruzínsko. S týmito štátmi už máme prehlbené eh, vzťahy a asociačné dohody. Po druhé, integračný proces od nás eh, vyžaduje aktívnu podporu a jasnú stratégiu a okrem toho od našich partnerov žiada eh, naozaj vážnu snahu. Platí zásada viac za viac, more for more. To tu zaznelo veľakrát už v parlamente. Ale takisto platí aj zásada menej za menej, less for less. Vysoká zástupkynia to teraz veľmi dobre práve vysvetlila. E, mali by sme sa e, sústrediť na demokraciu, právny štát, stimuly na reformy, nezávislú justíciu a e, na boj proti korupcii. Po tretie, aby sme využili dynamiku východného partnerstva, je potrebné, aby Európska únia e, uplatňovala kvalitatívne diferencovaný prístup. A prispieť k tomu by mohlo to, e, čo Andrejus Kubilius povedal tá stratégia TRIA 2020, teda tá stratégia pre Ukrajinu, Moldavsko a Gruzínsko. No a východné partnerstvo je súčasťou dlhodobej stratégie voči Rusku, pretože ak budú štáty východného partnerstva úspešné, tak to dá nádej aj ľuďom v Rusku, že je možné dosiahnuť pozitívnu zmenu. Mali by sme Um, podporovať uh, v týchto snahách novozvolenú Európsku komisiu. A toto by malo byť predložené aj uh, včas uh, pred budúcoročným summitom. No a na záver ešte, Federika, chcem v mene nášho výboru aj Európskeho parlamentu poďakovať. Tak ako takmer každú stredu v Štrásburgu sedíš tu medzi nami, na svojej stoličke diskutuješ o zahraničnej politike s poslancami Európskeho parlamentu. Ďakujem ti za vynikajúcu prácu posledných 5 rokov. Ja to hovorím ako zástupca EPP a hovorím to členke strany socialistov. Naša spolupráca bola naozaj vždy veľmi konštruktívna a e, pozitívna. Veľká vďaka Federika a dúfajme, že sa ešte niekde inde stretneme. Ďakujem, pán kolega nedám e, modrú kartu, pretože vy, pán kolega, dostanete tak či tak o pár minút slovo. Ste na zozname rečníkov. A ďalšia rečníčka je pani Katy Piri. Ďakujem pekne. E, dnešná diskusia je taká všeobecnejšia o východnom partnerstve, ale chcem sa sústrediť na dve konkrétne krajiny. Gruzinsko, Azerbajžan. Začnem s tým, čo sa nedávno stalo v Gruzinsku, a čo nás trápi Momentálne sú v Tbilisi veľké protesty, pretože vláda neplní svoje záväzky, pokiaľ ide o zmenu e, volebného systému na proporčný. Tento prístup tu bol daný a my očakávame, že všetky gruzinské vlády alebo strany e, eh, splňa tento záväzok. V posledných eh, rokoch bol istý progres e, v Gruzinsku, ale je tu nová kríza a tá e, dáva, istú riziko, dáva isté riziko nestability a to si jednoducho Gruzinsko nemôže dovoliť. Očakávame, že všetky politické strany budú viesť dialog, pokiaľ ide o to, ako súčasnú patovú, patovú situáciu vyriešiť ďalej. Azerbajdžan, tam miera demokracie nie je ani zďaleka taká, ako v Gruzinsku. Máme tam e, veľmi zlé výsledky v oblasti ľudských práv. Posledný alebo minulý týždeň, minulý mesiac e, tu bolo násilie voči protestujúcim. Na námestiach boli zadržané desiatky e, ľudí, e, takisto ich byli a tak ďalej. Je tu nezákonné odpočúvanie diplomatov pri, pri súkromných rozhovoroch s opozíciou. Znamená to, že oni nemôžu vykonávať svoju prácu a proste súvisí to aj so strachom, že Azerbajdžan sa obráti na Moskvu, keď ich budeme nejako príliš tlačiť, ale ja si myslím, že to sa už v skutočnosti stalo a dnes už vidíme iba potvrdenie tejto skutočnosti. E, pani e, vysoká predstaviteľka, chcem sa takisto v mene našej skupiny poďakovať za vašu e, prácu. Vždy sme boli veľmi hrdí na to, že vy ste boli tvárou zahraničnej politiky EÚ a do budúcnosti, do budúcnosti vám želáme veľa úspechov. Ďakujeme za vašu prácu. Ďakujem pekne. Ďalej kolega Auštrevičius. Ďakujem pekne. Ešte sa nebudem e, e, pani vysoká predstaviteľka, e, lúčiť definitívne a ďakujem veľmi pekne za tú dlhodobú spoluprácu aj za našu skupinu Renew. Neviem, akú pozíciu budete mať v budúcnosti, ale určite vám držím palce, určite sa ešte stretneme a želám vám vo vašej ďalšej kariére veľa úspechov, určite spolupráca bude dobrá v akejkoľvek funkcii. E, východné partnerstvo umožňuje EÚ veľmi jedinečnú, alebo predstavuje pre EÚ príležitosť, ktorá je veľmi jedinečná, pokiaľ ide o vytvorenie zóny partnerstva a bezpečnosti e, na našich hraniciach. Pre našich partnerov je to zase príležitosť, ako e, dosiahnuť stabilitu, prosperitu prostredníctvom príjmania európskych noriem. Už sme sa za posledných 10 rokov naučili veľa alebo získali sme veľa poučení, tak povediať, vrátane toho, že keď sa budú aplikovať programy bez toho, aby sa prispôsobili realitám, potrebom, potrebám a ašpiráciám ambíciám daných krajín to proste fungovať nebude. Na najbližšiu, na, do najbližšieho desaťročia východného partnerstva treba byť ambicioznejšie a namiesto toho, aby sme si vymýšľali projekty, mali by sme e, požiadať našich partnerov, aby oni sa pridali k tým programom, ktoré my implementujeme v EU. Naši východní partnery musia dostať skutočné partnerstvo, aby e, teda a to teda takým spôsobom, že budú zahrnutí aj do našich iniciatív, pokiaľ ide o klímu, digitalizáciu, umelú inteligenciu, konektivitu, energetiku alebo sociálnu inklúziu. Je zjavné, že tí, ktorí sa viac snažia, ktorí majú lepšie výsledky, pokiaľ ide o vykonané reformy, by mali dostať e, možnosť pre, prehlbiť svoju, e, svoje prepojenie z EÚ. Máme tu viaceré krajiny, ktoré bez členstva v EÚ sa e, zúčastňujú na našom jednotnom trhu napríklad. Máme tu ukrajinských e, pracujúcich pracovníkov, e, ktorí napríklad e, sú b, pracovníkmi v Litve, v Polsku, v ďalších krajinách a, a ich pracovné práva treba plne garantovať. Treba opäť zdôrazniť, že demokratické kritéria a dodržiavanie ľudských práv a právneho štátu musí byť naša hlavná priorita a úplne na záver Chcem podporiť to, čo povedala Katy a tiež pokiaľ ide o situáciu v Gruzínsku, máme podobné obavy ako kolegyňa. Chcem jasne povedať, že treba reagovať na situáciu, ktorá vznikla v Tbilisi. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej vystúpi pani von Kramon Taubadel. Nech sa páči. Ďakujem. Vážení kolegovia, keď sa pozrieme na východné susedstvo. Ľudia to častokrát vidia veľmi čierno-bielo. Je táto vec na prospech Ruska alebo na prospech Západu? Ale to je nesprávne formulovaná otázka. Lídry týchto krajín nemusia veriť nám. A stačí, aby verili v budúcnosť svojich krajín. Moldavsko, Gruzinsko, Ukrajina. To sú krajiny, ktoré sú v kritickej fáze svojej histórie. Vo všetkých troch prípadoch sme videli ambiciozný začiatok, pokiaľ ide o reformy, ale potom z rôznych dôvodov toto trošku vyprchalo, nebolo a dnes už nie je jasné, či tie reformy budú pokračovať alebo e, nebudú. Demokracia sa nebude e, prehlbovať. Teraz nejde iba o to, či sa budú písať dobre tlačové správy o západných e, hodnotách, to určite dokážu. A otázka ide o to skôr, tá, skôr ide o to, či oni dokážu dostať svojim záväzkom, či oni chcú, aby sme ich podporovali. Uh, sú aj iní susedia, tí zase pracujú proti úspechu týchto krajín, čiže o to ide v skutočnosti. Hospodársky úspech týchto krajín by teda úspech bol e, tým najlepším plusom krajiny ako Gruzinsko, Moldavsko či Gruzinsko na, chcú, aby sme im pomáhali pri transformácii týchto spoločností, samozrejme niečo to aj stojí. Ja viem, čo chcem e, e vidieť v týchto krajinách. Ja e, nehovorím o reformách len kvôli tomu, že to je náš geopolitický záujem alebo že to je biznis záujem napríklad nemecký automobiliek. Ja hovorím o týchto reformách a podporujem ich preto, lebo veľká väčšina ľudí, ktorí žijú, eh, ktorí žijú v týchto krajinách, chcú žiť v bohatých a demokratických krajinách, eh, chcú mať hospodárstvo, ktoré je na prospech všetkých ľudí, nie iba oligarchov. Eh, chcú mať taký štát, ktorý neslúži iba zaujímavým, osobným záujmom politikov. Potrebujeme samozrejme silné vlády, to všetko chceme dosiahnuť, ale silná vláda to ešte neznamená, že má tam byť niekde exekutívna moc bez e, kontroly a takéto trendy dnes máme na Ukrajine aj v Gruzinsku a to je problém, ale samozrejme aj keď sú vlády pod e, tlakom, to ešte neznamená, že majú kritikov umlčiavať. A naša kritika, to, tam nejde o to, či niekto je pro Kremel alebo pro Brusel. Ide o to, aby človek bol za demokraciu a v prospech inštitúcií, ktoré dobre fungujú. E, a áno, samozrejme pre Putina je, je zaujímavé, aby mal e, pri moci ľudí, ktorých môže ovplyvniť alebo, odku, alebo kúpiť si, ale to nie je náš záujem. My chceme, aby tam dobre fungovali inštitúcie, ktoré budú dobre slúžiť bez oligarcha, bez Putina a keď to bude potrebné, aj bez nás. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej pán poslanec Zimniok. Dámy a páni, Európa opäť e, naivne pristupuje k jednomu projektu a to je rozšírenie smerom na východ. Pozrime sa na Ukrajinu. Ukrajine sa roky venuje m, mm, veľká pozornosť, e, najmä kvôli tomu, že má spor s Ruskom. Od roku 2014 Ukrajina dostala 14 miliard eur v rôznych pôžičkách a e, podporách, aby sa podporili reformy. K tomu patrí aj reforma justície a aproximácia k európskym štandardom. A do toho spadá aj implementácia e, Hakského dohovoru o únosoch detí. Ak nejaké dieťa je unesené rodičom, ktorý podpísal Hakský dohovor, napríklad Ukrajina teraz konkrétne, tak v takom prípade justícia daného štátu sa postará o to, aby sa dieťa vrátilo do štátu, z ktorého bolo unesené. Ale od podpísania dohody Ukrajina zlyháva v týchto navracaniach a panuje tam korupcia. E, iba do roku 2017 33 detí bolo z Nemecka do Ukrajiny unesených a vtedajší štátny tajomník ministerstva spravodlivosti v rozhovore povedal, že žiadne z detí nebolo vrátené do Nemecka napriek rozsudkom ukrajinských súdov. Takže ja vyzývam Ukrajinu, aby konečne implementovala a zrealizovala záväzky vyplývajúce z Hákského dohovoru. EÚ by mala odňať všetku podporu Ukrajine, kým sa tieto deti nevrátia späť, kam patria. Ďakujem. A teraz pani Anna Fotiga. Madame High Rep. Ďakujem pekne, ďakujem aj pani vysoká predstaviteľka za vašich 5 rokov spolupráce a držím vám palce do budúcna. Ja podporujem krajiny nášho východného partnerstva, podporujem ich jednoznačne odkedy som pracoval ešte v Solidarite na zahranično-politických témach, po všetkých týchto rokoch si myslím, že sú tu dve témy, ktoré sú tam vždy prítomné. Poprvé, orientácia na západ, ktorú v sebe tieto spoločnosti majú zakodovanú, oni chcú e, byť s nami. A potom e, ten druhý prvok, to je ruská vôľa tieto krajiny dostať pod svoju kontrolu a destabilizovať ich. Naše snahy sú intenzívne, ale napriek tomu sú tu veľké problémy, ktoré pretrvávajú. Existujú mnohé dynamické a pozitívne javy. Áno, máme aj úspechy. Ale takisto existujú aj témy, ktoré sú uh, také, že máme tam proste obavy. Ukrajina, tam je stále okupácia. Azovské more, tam prístavy sú stále zablokované. Naďalej tu máme väzňov, ktorí stále sú uväznení v ruských väzniciach alebo aj v mestách vo východnej časti Ukrajiny dokonca. Gruzínsko, tam sú naozaj veľmi vážne obavy. Naozaj mám, mám e, veľmi vážne obavy, pokiaľ ide tie najnovšie veci, čo sa tam e, dejú. Politická kríza je veľmi nebezpečná, alebo by bola nebezpečná, takže musíme s tým e, sa snažiť nejako vysporiadať. Ďakujem pekne. Ďalej, poslanec Šolc. Ďakujem, pán predsedajúci, vysoká zástupkyňa. Naše štáty východného partnerstva sú ešte stále pred obrovskými výzvami. Energetická chudoba, klimatické zmeny, vlastná správa zdrojov, vytváranie pracovných miest, prekonanie konfliktov z minulosti. To je len pár problémov. A takisto demokratizácia týchto spoločností. A preto naša susedská politika musí podporovať občanov týchto štátov, aby mali nezávislejšiu justíciu, právny štát, občianskú spoločnosť, ktorá bude silnejšia, robustnejšia. Boj proti korupcii, e, rozvoj stabilných demokratických inštitúcií, podpora politického dialógu, vytváranie dôvery, transparentnosť, nezávislé médiá, mierové riešenie sporov, e, bezpečnosť, stabilita, ale to, čo sa deje v súčasnosti, je znepokojivé. Napríklad Moldavsko, zvolenie Mario Sandu, eh, to pôvodne eh, bola nová nádej, ale eh, potom socialisti a demokrati požiadali o hlasovanie o dôvere a tu e, vláda e, prehrala kvôli novému zákonu o menovaní prokurátorov. A teraz bohužiaľ Moldavsko sa vracia k starým praktikám z minulosti a Vladimír Plautňuk, oligarcha, opäť sa dostáva k moci a Ana Uzači a ďalší e, opoziční aktivisti sú trestnoprávne stíhaní. Ja žiadam, aby sme spoločne sa zamysleli nad tým, ako vyzerá ústavná realita eh, v našich susedných štátoch a ako tam zaručiť skutočnú nezávislosť justície. Ďakujem a teraz sa hlási o slovo pán Kubilius. Well, <clears throat> Mr. Chairman. Vážený pán predseda, vážená pani podpredsednička, ako nový spolupredseda Euronestu chcel by som sa poďakovať pani podpredsedničke za to, čo ste spravili pre región východného partnerstva. Všetci vieme, prečo bojujeme za možnosť európskej integrácie Ukrajiny, Gruzinská, Moldavska, ale nemohli by sme viac bojovať za integráciu týchto krajín ako samotné vedenie týchto krajín dnes Hovoríme pre všetkým o Gruzínsku, nehovoríme tak veľa o Moldavsku, kde nový premiér sa rozhodol svoju prvú návštevu smerovať do Moskvy. Situácia v Gruzínsku vyvoláva obavy ohľadom budúcnosti demokracie v Gruzínsku. Je zrejme, že bez demokracie nemôže ísť integrácia. Vieme, že lídry v Gruzínsku sa rozhodli nesplniť sľuby, ktorí dali gruzinským občanom a opozícii, aby podporili propočný volebný systém. Dal tento prísľub, aby E, vyhral a aby v lete zastavil protesty. Teraz dôvera gruzinského ľudu v parlament a demokraciu v Gruzinsku mm, už neexistuje. E, jednoducho sluby sa neplnia, pretože sa obávajú, ak by to splnili, tak by prehrali v budúcoročných voľbách. Možno, to znamená, že vládnúca strana plánuje použiť staré administratívne triky a vyhrať tak voľby. A preto táto diskusia je veľmi dobrou príležitosťou preto, aby sme vyzvali vedenie uh, Gruzínska a vedúcej strany, aby sa pustili do dialogu s opozíciou. Uh, takisto musíme priveť uh, eh, ich k tomu, aby spravili základnú reformu volebného systému, lebo ľudia nebudú veriť starému systému. Možno tak, tzv. nemecký systém mohol byť základom uh, E, nové dohody, pretože v tom by bola potrebná zmena ústavy. Takisto by sme mali vyzvať politické strany v Gruzinsku, aby splnili odporúčania, mali by sa zlepšiť predvolebná kampaň a mali by sa zastaviť prax ovplyvňovania volieb. Musíme pomôcť Gruzinsku niekedy hovoriť otvorene a niekedy musíme byť kritickí a niekedy možno aj tvrdí. Ďakujem pekne. Slovo dostáva teraz pán Picula Tonino. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážená vysoká predstaviteľka, chcel by som sa vám poďakovať za 5 rokov dobrej spolupráci a poprať vám veľa úspechov v ďalšej práci. Keď sa začala Európske partnerstvo, východné partnerstvo EU chcelo mať bližšie vzťahy so susednými krajinami, tam, kde mal záujem o e, energie a obchodné styky, kde EU chcelo zvýšiť svoj vplyv. E, sledovali sme vývoj v týchto krajinách, e, ktorý má dopad na naše plány. E, plánoval sa summit, ale žiaľ v Gruzinsku je teraz nová vlna nestability. V Bielorusku v voľby eh, konzistentne neprebiehajú podľa medzinárodných noriem. Eh, v Moldavsku vládnúca koalícia sa rozpadla. Eh, je tu trvalý konflikt s Azerbajdžanom. Ja by som chcel spomenúť aj vzťahy EU s Azerbajdžanom. Vedenie otvorene hovorí proti EÚ, vystupuje proti EÚ Geopolitické výzvy a okolnosti v týchto krajinách si vyžadujú silnejšie aktivity zo strany EÚ a nadchádzajúci summit bude vynikajúcou príležitosťou. Ja vyzývam, aby sa posilnila naša geopolitická ambícia v tomto regióne. Ďakujem pekne. Pán Urmas Part sa prihlásil o slovo. Ďakujem pekne kolegovia. Predovšetkým by som sa chcel poďakovať Federike Mogherini za veľmi vynikajúcu spoluprácu, ktorú sme doteraz mali. Východné partnerstvo musí naďalej byť na popredných miestach v agende Európskej únie. Je v záujme EÚ, aby sme mali stabilné a bezpečné susedstvo, avšak musíme naďalej vyzývať krajiny východného partnerstva, aby sa posunuli vpred v potrebných reformách a pomôcť im s nimi. Ale čo najviac brzdí pokrok v týchto krajinách, to je ruské želanie e, ponechať si ich pod svojim vplyvom záujmu. 5 zo 6 krajín východného partnerstva majú konflikty na svojich územiach. To brániť týmto krajinám v tom, aby sa posunuli vpred. Nová Európska komisia by si mala dať ako za jednu zo svojich priorít boj, e, e, prácu na hľadanie riešení zmrazených či menej zmrazených konfliktov, tak aby krajiny východného partnerstva mohli zamerať svoju energiu na potrebné reformy a rozvoj je nevyhnutné, aby EÚ podporila územnú integritu krajín východného partnerstva Takisto musíme zaručiť primerané financovanie v viacnočnom finančnom rámci, aby sme im pomáhali v pokračovaní reforiem. Pravidelný dialog na vysokej úrovni je takisto dôležitý a potrebujeme konkrétnejšie ciele po roku 2020. A na záver, mimoriadnú pozornosť je potrebné venovať Gruzinsku, Ukrajine a Moldavsku, ktoré preukázali jednoznačný záujem priblížiť sa viac k Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem aj za e, disciplínu s održaním času a slovo teraz dostáva pani Hautala, podpredsednička parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda. Je mi takisto potešením možnosť táto možnosť poďakovať sa pani vysokej predstaviteľke za veľmi dobrú spoluprácu s Európskym parlamentom a uh, uh, Takisto uh, oceňujem, že ste vy ocenili spoluprácu s Európskym parlamentom v oblasti uh, východného partnerstva. Spolupráca za 5 rokov bola veľmi dobrá. Kolegovia mali veľký záujem o spoluprácu a tá spolupráca uh, sa naozaj prehlbovala aj e, v oblasti politik. A ja som presvedčená, že musíme pokračovať touto cestou, ale zároveň ste povedali, že je potrebné spraviť viac v oblasti právneho štátu a nezávislého súdnictva. Môžem s vami len súhlasiť, pretože nemali by sme zaspať na Vavrínov vzhľadom na to, čo vidíme, e, čo sa deje v týchto krajinách. A to, čo kolegovia spomenuli ohľadom posledného vývoja v Moldavsku a Gruzínsku, podľa mňa to súvisí s chýbajúcou stabilitou inštitúcií. My sme sa snažili podporovať budovanie inštitúcií, ale vidíme, že napríklad v Moldavsku starý režim veľmi silno sa drží pri moci a je to otázka starej moci, ktorá sa snaží obhajovať svoje záujmy. A ak by sme mohli tu spraviť niečo viac v týchto oblastiach, v susedných krajinách, tak podľa mňa to by stálo za to, aby sme zvyšili naše snahy, čo sa týka ochrany právneho štátu a nezávislého súdnictva. Je zaujímavé e, vidieť, že International IDEA zverejnila výročnú správu o demokracii. Tam sa uvádza, že na našom kontinente jedinou krajinou, ktorá zlepšilo demokratické normy za posledné rok, za posledný rok konkrétne, je Arménsko. A ja som veľmi rada, že e, vývoj v Arménsku osvetlil a vrhol také pozitívne svetlo na túto oblasť, ale musíme viac investovať do boja proti korupcii, presadzovania dobrého systému správy a riadenia a podporovania odolnosti susedných krajín proti propagande a dezinformáciám. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Hautala. Pán Ciniuk uh, má otázku, má modrú kartu. Uh, príjmate modrú kartu? Áno, ja mám otázku na oboch predrečníkov, ale ten druhý tu nie je už. E, tento projekt rozširovania EÚ, to je projekt elít. A e, medzi obyvateľmi neexistuje väčšina, ktorá by toto podporovala. V Nemecku napríklad e, v prieskumoch verejnej mienky viac ako 56 ľudí sa vyslovilo za to, aby sa EÚ už nerozširovala. Ale to sa ignoruje lebo vy považujete ľudí za uh, hlúpych. Sme my naozaj múdrejší? Eh, eh, Vážený pán predseda, my tu nehovoríme dnes večer o rozširovaní, hovoríme o vytváraní stabilnejšej demokratického susedstva Európskej únie. A cieľom, tak ako vysvetlila pani vysoká predstaviteľka, je, aby to bolo na prospech ľudí a veľmi konkrétnym výsledkom takéto spolupráce je bezvízový styk pre občanov Gruzinska, Moldavska a Ukrajiny, čiže nie je to elitistický projekt. Ďakujem pekne, pán Hautala. E, pán kolega, musím vám niečo povedať ešte. Viete veľmi dobre, že Každé rozširovanie si vyžaduje jednomyselnú podporu a každé rozširovanie podlieha jasným pravidlám a e, štáty, ktoré vstupujú do EU, musia splniť mnohé povinnosti. Nie je to nič svojvoľné, obe strany musia, e, musia dodržiavať e, veľmi veľa pravidel a povinností a teraz sa uh, hlási pani Maria, pán Mariany Tyri. Však... Ďakujem pekne. Každá krajina je poznačená svojimi hranicami a svojou minulosťou a všetky tieto krajiny sú jednak bývalé republiky Sovietskeho zväzu, komunistické krajiny a okrem Moldavska všetky krajiny majú spoločnú hranicu s Ruskom. Európska politika by mala zohľadniť túto realitu a nežiadať systematicky od týchto krajín, aby sa úplne obrátili chrbtom k svojej minulosti a histórii e, za 30 rokov. Európa, Rusko, máme možnosť spraviť niečo preto, aby tieto krajiny sú teraz závislé aj od Európy, aj od Ruska. E, Ehm, sú to diskusie medzi dvoma blokmi a e, systematicky od nich žiadať, aby sa rozhodli pre jedného alebo pre druhých, to vedie ku katastrofe. Možno, že e, sme išli príliš rýchlo. Uh, tak ako sme pri Ukrajine žiadali, aby ho sa obratila chr- chrbtom uh, k svojej minulosti. Ako vidíte, tá vojna uh, uvrhla krajinu do chaosu a mali by sme byť trošku skromnejší a mali by sme sa, ako som povedal, pokúsiť napredovať tempom, ktorý zodpoveda tempu, ktoré tieto štáty vedia realizovať. Ďakujem pekne. Pán Zambasky. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani vysoká predstaviteľka, blahoželáme eh, k to, k dosiahnutým výsledkom za e, celé volebné obdobie. Teším sa na ďalšiu spoluprácu. Čo sa týka východného partnerstva, pre niektorých z nás e, je to veľmi dôležité, ale aby táto spolupráca bola úspešná, musí byť orientovaná na výsledky. Keď e, hovoríme o takých krajinách ako Azerbajdžansko či Gruzinsko. Sú to projekty, ktoré by sa mali realizovať za pomoci EÚ, napríklad projekty v oblasti infraštruktúry, budovanie infraštruktúry. To by pomohlo rozvinúť, e, vybudovať prístavy a e, postaral by sa to, to, že tie krajiny by boli ľahko dostupné či musíme to nechať na výsledky, nemôžeme to nechať iba na rovni prázdnych slov. E, predchádzajúce volebné obdobie sme veľa hovorili, ale to nestačí. Treba sa zamerať na konkrétne hmatateľné výsledky. Ďakujem pekne. Pán Skorský Radoslav, na dve minúty nech sa páči. Vážený pán predseda, v roku 2000 8, kedy Polsko a Švedsko navrhli program východného partnerstva. Nechali sme sa inšpirovať dvoma procesmi. Únia pre stredozemné more, projekt na stabilizáciu jedného z našich susedstiev a skupina V4. To je uh, projekt na prípravu krajín na potenciálne členstvo. Ja by som chcel potvrdiť slova vysokej predstaviteľky v tom, že nebol žiadny projekt zameraný proti Rusku. Ruska, Rusko samé sa rozhodlo, že demokracia a voľný obchod ju, ho ohrozujú EÚ e prizvalo Rusko ako pozorovateľa do skupiny krajín východného partnerstva. Do akej miery sa nám to podarilo? Viac ako 10 miliard eur sme investovali do vhodných projektov. Mali sme e, dohodu obchodných s máme bezvýzový styk s týmto troma krajinami. Tisícky mladých ľudí využili e, program Erasmus+. Ale vo všetkých týchto krajinách je jedna vec, ktorú sa nám nepodarilo poraziť. E, nekonkurenčné štruktúry hospodárstva. Myslím si, že sa nám pod podarilo v Únii pre Strozemné more dosiahnuť lepšie výsledky, ale zase nie až tak dobre ako v V4. Ja sa chcem poďakovať pani vysokej predstaviteľke za všetku pomoc týmto projektom. E, dúfam, že komisia, ktorú sme dnes e, schválili do funkcie, nám pomôže v pokračovaní projektu východného partnerstva. Je to hodnotný projekt, ktorý približuje našich východných susedov bližšie k našim normám. Ďakujem pekne. Pani Kaliurant, e, ďakujem pekne. Milá Federika, ďakujem za odvedenú prácu. Ja chcem hovoriť o Gruzínsku ako povedal už kolegovia, gruzinský parlament odhlasoval ústavnú zmenu prechodu na plne propočný systém na e, voľby roku 2020. E, bolo to neočakávané, teda odmietol to parlament, pretože tu bol jasný konsenzus. E, neschválenie tohto zákona to vyvoláva to, že ľudia vyšli do ulic. Ja by som chcela vyzvať všetky politické strany v Gruzinsku, aby si sadli za stôl a našli riešenie také, ktoré neohrozí nádeje ľudí a demokratickú budúcnosť Gruzinska. Dnes e, sme si vypočuli novú zvolenú predsedničku komisie. Nespomenula východné partnerstvo. To je sklamaním. Ako vedúca delegácie pre vzťahy s Zakaukaskom by som chcela uistiť všetkých našich partnerov na východe, že budeme plne podporovať, že budú mať plnú podporu Európskeho parlamentu pre demokratické reformy a proeurópske ašpirácie týchto národov. Ďakujem pekne. Ďakujem pani kolegyňa. Pán Kuchčuk. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani Mogherini. Ja by som rád využil túto príležitosť a chcel sa vám poďakovať za vašu účasť a aktívnu spoluprácu v parlamente a poprieť vám veľa úspechov v budúcej práci. Áno, východné partnerstvo má strategický význam pre Európsku úniu šírenie e, európskych pravidel v susedstve je základom dobrých vzťahov so susedmi, ale tu e, potrebujeme nové priority. Došlo k významným zmenám e, u východných susedov za posledné roky napriek vlastným historickým na vlastnej histórii sa tri krajiny rozhodli, že ich budúcnosť chce byť v EÚ. Žiaľ, politické procesy sú zložité, demokracie veľmi krehké a neustále e, sme svedkami e, veľkých protestov a padajúcich vlád. Hlavným dôvodom je existencia e, zmrazených a nevyriešených konfliktov na ich území a preto vyzývam nadchádzajúcu novú Európsku komisiu, aby naďalej prehlbovala spoluprácu a pomohla budovať stabilné a prosperujúce demokracie e, v krajinách východného susedstva. Ďakujem pekne. Pán Vaščikovský, Jan. Ďakujem pekne, pán predseda, milá Federika. Bolo mi veľkým potešením e, s tebou spolupracovať e, aj e, e, stretať sa s tebou v Európskom parlamente. 30 rokov po páde komunizmu myslím si, že projekt Európy, e, slobodná demokracia a zjednotená Európa ešte sa plne nepodarilo to zrealizovať. Je tu mnoho krajín a kandidátskych krajín, ktoré sa sú zúčastní na tomto projekte. A po desiatich rokoch východného partnerstva nastal čas na prehodnotenie tejto iniciatívy Potrebujeme viac iniciatív a novú stratégiu pre východné partnerstvo. kandidátske krajiny, aby tak iba vyzerali, že sú kandidátske krajiny, to nestačí. Takže potrebujeme novú stratégiu pre východné partnerstvo, ktorá musí stavať na diferencovanom prístupe eh, a malo by to byť pripravené na rozširovanie. Nemali by sme sa bať tohto slova. Rozširovanie je hlavným pilierom európskej politiky, aj keď e, vzdialená nádej e, na členstvo v EÚ je veľmi silná a pomáha e, pripravovať reformy. Potenciálne členstvo je katalizátorom reforiem. Takže mali by sme byť otvorení napriek tomu, čo povedal pán prezident Macron, mali by sme byť otvorení a pripravení prijať nových členov. Ďakujem pekne. Pán Moresan má podobne ako ostatní dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, pani Mogherini. Ja by som chcel hovoriť o Moldavsku. E, to je štát na východných hraniciach Európskej únie. Naposledy, keď sme hovorili o téme Moldavska v Európskom parlamente, E, proeurópska vláda práve nastúpila do funkcie, ale medzi tým táto vláda padla e, proruské strany ju zvrhli a situácia v Moldavsku sa zhoršila. Je to E, je to závažná vec pre Európsku úniu, poviem to rovno, pretože ak máme za bránami e, proeurópske vlády ktoré sa, a štáty, ktoré sa snažia priblížiť Európskej únii, len vtedy môžeme mať pocit, že je tu stabilita a že sme v bezpečí v Európskej únii. Situácia v Moldavsku sa zhoršila. Kolegovia, vážená vysoká predstaviteľka, je potrebné konať Áno, my podporujeme proeurópske síly, ale aj slova nestačia. Čo je potrebné spraviť? Pre všetky musíme povedať, e, aké sú podmienky premiér Moldavska e, svoju prvú cestu e, nasmeroval do Moskvy. E, je potrebné si povedať, aké sú pravidlá hry a povedať si, či tieto pravidlá hry sú rešpektované a takisto musíme podporovať proeurópske sily. Je potrebné ich priblížiť k nám, musíme diskutovať s nimi a musíme sa postarať o to, aby proeurópsky hlas v Moldavskej republike zaznel a bol vypočutý a um, musíme začať konať. Nestačia len slova a politické vyhlásenia. Ďakujem pekne. Pro všetkým by som eh, vás chcela pozdraviť zástupcov miliónov Európanov a budem pokračovať eh, v diskusii. Pán Mixer má slovo. Pani vysoká Ehm, predstaviteľka. Naše e, diskusie o východnom partnerstve sa netýkajú iba našich šiestich partnerov, ale samotnej EÚ. Stabilita a prosperita e, vo východnom susedstve pomáha aj nám. Môžeme takto ovplyvňovať aj e, zlé vplyvy niektorých autérov, aktérov. Gruzínsky parlament zamietol novelu volebného e, zákona. E, zmena na proporčný systém sa neudiala. To je poľutovania hodné. Nemôžeme predpisovať našim partnerom, aký majú mať volebný systém, ale e, žiadame, že budú splňať svoje predchádzajúce záväzky. Európske ašpirácie majú takmer všetci gruzínsky politici a väčšina občanov. A tieto ašpirácie sa nesmú stať obeťou domáceho politického chaosu. Gruzinskí politickí lídry musia nájsť riešenie krízy a musia ubezpečiť e, vlastných e, ľudí aj svojich medzinárodných partnerov, že zaručujú e, integritu demokratického a volebného procesu. Ďakujem. Teraz má slovo pán Grušej za Renew. Európska schodná suseština poliak južné. Ďakujem veľmi pekne. Európske východné susedstvo má strategický význam pre EÚ a región je pred veľkými výzvami teraz. Po vlne demokratizácie väčšina týchto štátov je pod vplyvom elitistických oligarchov, ktorí sa nezaujímajú o dobro ľudí a mm, odvádzajú krajinu ďalej od Európy. A toto sa nedieje v politickom váku Rusko otvorenia a agresívne ovplyvňuje politické systémy väčšiny štátov v regióne. A Turecko je takisto aktívnejšie a e, sleduje svoje vlastné geopolitické záujmy. A potom je tu Čína, ktorá koná síce tichšie, ale za to plánovanejšie a môže ešte viac poškodiť EÚ. Je na čase, aby EÚ svojim východným susedstvom e, dala ďalšiu podporu pre e, demokratické síly a občianskú spoločnosť. Ďakujem. Teraz pán Krasnodebský EKR. Ďakujem, pani predsedajúca. Pani komisárka, východné partnerstvo bolo úspešné, e, keď ho porovnáme napríklad s Mediteránnou úniou Môžeme dokonca povedať, že úspech bol obrovský. Ale nesmieme zatvárať oči pred problémami v niektorých štátoch, eh, kde vidíme dokonca eh, kroky späť. Eh, Gruzinsko bolo na dobrej ceste k demokratizácii, ale v nedávnych mesiacoch sme svedkami mm, rôznych protestov a stále prísnejších opatrení, ktoré robí vláda E, nominácia e, premiéra Georgia Kahariho, ktorý bol donedávna ešte ruským občanom a tak ďalej. Takže zlepšovanie demokratických štandardov v Arménsku mm, je síce súčasťou programu, ale mm, mm, neviem, musíme možno prehodnotiť našu stratégiu. Úspech e, závisí od dôveryhodnosti zahraničnej politiky EÚ, ale aj od toho, ako my budeme uplatňovať naše vlastné princípy. Ďakujem. E, pán Sokol e, žiada o modrú kartu, alebo ste sa iba pohrával s tou modrou kartičkou? Žiadate modrú kartu? Zdvihli, zdvihli ste modrú kartu, alebo ste... Chcete sa niečo spýtať? A v takom prípade akceptujete od pána Sokola modrú kartu? Pán Krasnodebský, akceptujete modrú kartu? No, akceptujete modrú kartu od pána Sokola? Áno. Dobre, takže pán Sokol, máte slovo. Pán kolega, vy ste spomenuli, že niektoré štáty bohužiaľ urobili regres e, a vracajú sa späť v oblasti demokracie a ľudských práv. Myslíte si, že EÚ urobila dosť, aby im pomohla? Bola dôsledná e, v podpore týchto štátov? A myslíte si, že EÚ má e, koherentnú politiku? A je schopná podporiť naozaj tieto štáty? Pán Krasnodebský, máte minútu na odpovedanie. Mm, nie, my